rýchlo začali so správou pani Lunačekovej. Je to krátka prezentácia homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Nech sa páči, pani spravodajkynia, ujmite sa slova, prosím. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážená pani komisia, milé poslankyne, milí poslanci. Neočakávala som že sa mi do schránky nahrnie toľko mailov za ostatné týždne. Viete, koľko ich bolo? Vyše 40 tisíc mailov, ktoré hovorili nie správe Lunačekovej. Moja web stránka bola hacknutá, ja neviem to, je za to zodpovedný, možno to bola iba náhoda, možno to nebola náhoda. E, takýto odpor voči správe, ktorá v zásade hovorí o práve ľudí ľúbiť a žiť svoj život bez strachu je niečo, čo som naozaj neočakávala. A práve preto by som rada začala svoje vysvetlenie, vysvetlenie k mojej správe. Vysvetľovať by som ju chcela práve tým v tejto snemovni, ktorí ste prítomní a ktorí majú od, vyvíjajú odpor voči tejto správe. Chcem sa vás pýtať, čo keby vaša dcéra, e, váš syn, váš brat alebo vaša sestra sa jednoducho báli poprechádzať sa so svojou milovanou osobou po ulici. Čo by ste na to povedali? Chceli by ste, aby sa takto báli? Chceli by ste, aby si o nich hovorili kolegovia v úrade a klebetili s kým boli v nedelu večer v kine? Čo keby vaši priatelia sa vám báli povedať, že sa zalúbili do partnera rovnakého pohľavia? Asi by ste nechceli, aby sa takto vaši príbuzní a priatelia báli. Asi by ste uh, povedali tým priateľom a rodine, nebojte sa, ne, nemajte strach. A o tomto je táto správa. Zabezpečiť, aby e, lesby a gejovia, aby transgender orientované osoby v Európskej únii mohli žiť svoje životy slobodne, aby sa nemuseli báť, aby neboli diskriminovaní, aby boli prijímaní a uznávaní, aj čo sa týka ich súkromného aj verejného života, ako občania spoločnej Európskej únie. To nie sú nejaké mimoriadne špeciálne správa, o ktorých sa hovorí v týchto e-mailoch, ktoré som spomínala. Nie, kolegovia, nie je tu nič zvláštne, mimoriadne, žiadne privilégia, žiadne výsady. Táto správa nevolá po výsadách. E, rada by som sa postavila každému v tejto snemovni Prosím vás, postavte sa a po- vymenujte mi jedno jediné právo v tejto správe, ktoré by dávalo nejaké privilegium komunite LGBTI. Jediné právo, ktoré by ich o, nejakým spôsobom povyšovalo nad ostatných, podobne ako to je pri uh, Rómoch alebo pri genderovej orientácii. Ide tu o práva právo nebyť považovaný za duševne chorého, právo získať pravcu, právo chodiť do školy, právo e, slobodne žiť svoj súkromný, súkromný život? Kolegovia, Európska únia má stratégie, ako bojovať proti diskriminácii voči Rómom, má diskriminácie, ako bojovať, e, má bojovať proti diskriminácii voči duševne postihnutým alebo telesne postihnutým, ale Komisia ešte stále nepredložila veľkú správu, tzv. roadmap, o tom, ako sa bráni diskriminácii voči komunite LGBTI. Práve preto sa výbor LIBE rozhodol konať, byť aktívny a predložiť túto správu, pretože situácia je vážna. Agentúra pre základné práva Európskej únie vyjasnila vo svojej správe, že 93 percent LGBTI ľudí, ktorí sa vyjadrili, povedali, že z nich sa veľké percento bojí prechádzať sa so svojou milovanou osobou ruku, ruka v ruke po ulici. Jeden zo štyroch bol fyzicky napadnutý alebo ohrozovaný násilím za ostatných 5 rokov z týchto ľudí. A toto je homofóbia, e, pani poslanci, pani poslankyne. A nemali by sme tolerovať homofóbiu v Európe. Toľký z nás, lesby, gejovia, transgender a intersex ľudí sa doteraz obávali a žili v strachu. Moja správa hovorí, že Európska únia musí konať. Nie je to o tom, že e, tlačíme členské štáty EÚ do niečoho, čo presahuje naše kompetencie, čo je v ich kompetenciách. Nie, to sme veľmi jasne vyjasnili v odseku 5. Všetci si ho môžete prečítať. Tieto komplexné politiky sú spoločné kompetencie Európskej únie a členských štátov EÚ, ale musíme konať. Táto správa hovorí jednoducho komisii a všetkým ostatným, ktorí sú zainteresovaní. Máme tú volebnú kampaň a musíme v nej bojovať proti strachu. Musíme v nej zabezpečiť, že tí ľudia, ktorých napadajú, pretože sú lesby alebo gejovia, sa môžu obratiť na políciu a na policii budú ľudia, ktorí sú odborníci na to, ktoré, aké sú ich problémy a zábrania tomu, aby obťažovali túto komunitu. Napríklad v školách. Školy predsa by sa mali podeliť o najlepšiu prax a pozhovárať sa o tom, že ľudia z komunity LGBTI existujú na tomto svetadieli a nesmieme ich diskriminovať. Už viac nie. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Pani Lunačetková, viete si predstaviť, že mám veľa žiadostí o slovo v spontánnej rozprave. Všetkým vám umožním sa vyjadriť, ale už viac žiadostí o slovo nedostanem, ne, nepovolím. Pani Záborská. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár

ako nepáči sa vám celá skupina LGBTI, to je možné, ale v civilizovanej spoločnosti sa hodnotia ľudia podľa toho, ako sa správajú v svojich menšinách. A 28 krajín EÚ e, zaostáva v tejto veci. Opozícia voči tejto správe je dôkazom, že naozaj musíme konať, aby sme nenávisť a diskrimináciu porazili. Netolerancia je ohrozujúca v 21. storočí a je desivá. Prečo by ľudia z komunity LGBTI nemali mať rovnaké práva, žiadne výsady, iba rovnaké práva ako ostatní. Vážená pani predsedajúca, skončím jednoducho takouto vetou. Moji voliči odo mňa očakávajú, že budem zásadový a odvážny a že urobím to správne, čo bude robiť a ja budem hlasovať za správu pani Lunačekovej, pretože my ako spoločnosť sme si navzájom rovní. Sme všetci civilizovaní alebo nie sme. Apelujem na túto snemovňu, aby neodhodila to, za čo bojovali celé generácie, aby pokračovala za, v tomto boji boji. Ďakujeme vám. Pani Bilbao má slovo. Gracias, presidenta. Voy a apoyar... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja, budem, ja podporím e, tento text, ktorý je za základné práva európskych občanov, ktorý, ktorých práva sú dnes ohrozované. Populácia LGBTI v Európe, polovica z nich bola obeťou niektorého typu agresie. Po, polovica z týchto agresívnych aktov boli násilnými agresívnymi aktmi a bolo dokonca niekoľko, iba niekoľko prípadov, ktorí sa e, keď sa obete obrátili na políciu, ale keď platia základné práva, tak musia platiť pre všetkých. Treba úctu a európske inštitúcie by mali sa postaviť na čelo tejto kauzy. Potrebujeme aby sme všetci žili tak, aby aj skupina, do ktorej patria ľudia LGBTI, boli uznávaní a nie, aby sa kvôli tomu ľudia dostávali do väzenia. E, oceňujem všetky typy slobôd, všetky druhy slobody. Ak tomu tak nie je, tak aj naša sloboda môže byť jedného dňa ohrozená. Ďakujeme, pani Bilbao. Slovo má pán Albecia. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, som rád, že sa táto správa dostala na plenárku. Je to veľmi pozitívna správa a dúfam, že e, podporí boj proti homofóbii. Dúfam, že táto e, správa vzbudí reflexiu členských štátov, aby e, stanovili politiky, ktorými sa bude bojovať proti diskriminácii LGBTI. Vďaka k tomu budú môcť porozmýšľať aj Portugalsko a Chorvátsko, ktoré, e, ktoré odmietli tieto osoby v referende. Toto sú práva a chcem poďakovať kolegyni Lunáček za to, že predložila túto fantastickú správu. Point of order Faktickú poznámku máte? E, mikrofón, prosím. Can you explain your point of order? Môžete to vysvetliť? Áno. E, modrá karta. Aká je politika modrej karty? Čo hovorí rokovací poriadok o modrej karte? Videli ste ma, že pred dvoma rečníkmi som predložila modrú kartičku a vy ste ma ignorovali. Takže uh, vysvetlím tu. Ja si teraz vypočujem všetky catch the eye a rozhodlo som sa, že nebudeme príjmať modré kartičky za to, aby sme mali propočnú diskusiu v plenárke. Čiže môžete požiadať o slovo v rámci catch the eye, ale nebudem dávať modré karty v tejto diskusii. Uh, I will ask Miss, um, Mr. Kelly Teraz má slovo pán Kelly. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nie je to poprvý raz, keď hovoríme o tejto téme v parlamente a pravdepodobne ani posledný. Veľmi často vo štvrtok popoludní hovoríme v tejto snemovni o tom, čo sa deje v iných krajinách, najmä o postojoch e, voči tejto téme v Afrike, v Rusku, a máme právo diskutovať o týchto veciach, musíme však veľmi pozorne a opatrne postupovať, aby sme naozaj umožnili rovnosť pre všetkých, aj v Európskom parlamente, aj v členských štátoch EÚ, ako povedal pán Michael Cashman. Musíme rešpektovať všetkých ľudí. Ja som športovec a som rád, že Mnohí futbalisti a ďal, ďalší športovci sa otvorene vyjadrili k tejto téme a všetci akceptujeme, že postupujeme pomaly v tejto ceste smerom k rovnosti pre všetkých. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Jens. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem Ulrike za jej odvážnu správu, ktorá prišla na správnom čase a ukazuje, že ľudské práva nie sú osobitné práva, ale sú to práva, ktoré upravujú náš život na tom základe, že všetci ľudia sú rovní. A ak tento parlament eh, mal vôbec niekedy urobiť dôležitý civilizačný príspevok pre Európu, tak to bolo práve v tejto oblasti. Podporujem túto správu, lebo je proti diskriminácii osôb, ktoré žijú inak buď sú to dve ženy alebo dvaja muži, alebo žijú spolu iným spôsobom a je dôležité, aby táto diskriminácia prestala. Podporujem túto správu, pretože sa snaží bojovať s nenávisťou voči týchto ľudí a podporuje aj rovnoprávne postavenie v realite a žiada normálny život, tak ako to je. Každý má milovať tak, ako chce a je to normálne a nie je to niečo, čo by si vyžadovalo nejakú, nejaký otáznik a táto správa hovorí o dôstojnosti človeka a kladie ju do centra pozornosti. Ďakujem veľmi pekne a budeme bojovať ďalej. Morganti. Ďakujem, pán Morganti. Pani predsednička, myslím si, že tu v tejto sále nikto nie je proti diskriminácii a to platí aj pre tzv. pozitívne diskriminácie, ktoré sú naďalej diskrimináciami a teda sú nepriateľné. Nechápem však, prečo e, ľuďom LGBTI by sme mali pridávať špecifické e, práva, pretože právo rovnosti by mali mať všetci, či už v jednom alebo druhom zmysle. Mm, tu sa E, v tejto správe hovorí, že komisia by mala predložiť priority na vzájomné uznávanie homosexuálnych sobášov. Ako som povedal, že už viackrát manželstvo je e, e, zväzok medzi dvoma osobami rôzneho pohľavia. A ja vyzývam kolegov, aby hlasovali za alternatívne uznesenie, ktoré predložila skupina EFD a e, ktoré zaručí práva všetkým, nielen silným lobistickým homosexuálnym skupinám. Ďakujem. I synadelfos Mecola. Teraz má slovo pani Mecola. Ďakujem táto správa je dôležitým posolstvom našej spoločnosti a to, že diskriminácia LGBTI ľudí je nepriateľná. Minulý mesiac ako o, um, kolegyňa pani Lunáčekovej som diskutovala s ňou a hovorili sme o tom, že predložíme vyrovnanú správu. Táto správa je v súlade s princípom subsidiarity a mm, neprotirečí právam členských štátom členských štátov a teda neporušuje ich kompetencie. Pozrime sa, čo toto nezavádza do správa, čo nezavádza nejaké nové zákony. Žiadna krajina nebude nútená, aby predkladala eh, novú legislatívu, zavadzala novú legislatívu eh, proti diskriminácie. To nezmení spôsob, ako žijeme alebo ako konáme, ale vydlaží to cestu, aby eh, sa rovnosť uplatnila pre všetkých. Mm, potom sa v správe hovorí, že existuje diskriminácia proti LGBTI ľuďom a tak ehm, apelujeme na komisiu, aby zaviedla cestovnú matu, mapu pre akcie, pre akciu v tejto oblasti. A nakoniec by som rada apelovala na všetkých, aby hlasovali za túto správu. E, teraz má pani, e, slovo pani Borselino, hovorí pani predsednička. Kolega Borselino. E, pani kolegyňa Borselino. Nie je tu e, teraz pán Thompson, pani Thompsonová. Ďakujem pani predsedníčka a ďakujem spravodajkyni. Naša európska spolupráca sa zaklada na rešpekte ľudských práv a demokracií. Ako som už povedala, existuje um, európska štúdia, ktorá pokazuje na to, že homosexuáli sú diskriminovaní na pracoviska, ak si chcú prenajať nejaký byt, alebo dokonca sú aj vystavení útokom na verejnosti. Komisia a rada by e, sa mali zaslúžiť o to, aby ukončili túto diskrimináciu. A my tu v Európskom parlamente sme viackrát žiadali o globálnu politiku za boj proti homofóbii v Európe. Preto vyzývame komisiu, aby vypracovala akčný plán s novými iniciatívami a aby sa zaručilo, že komisia bude dohľadať na to, aby členské štáty budú rešpektovať e, existujúce legislatívne predpisy v Európe. A dúfam, že zajtra Európsky parlament bude hlasovať na e, základe základných práv a hodnôt a nie e, na základe iných vecí. Ďakujem. Ďakujem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 E, naše myšlienky a možno si všetci myslia, že by to malo byť tak, ale keď sa pozrieme na skutočnosť, tak je to práve naopak. Hlavne, e, keď sa pozrieme na občanov z rôznych členských krajín. Nie je totiž to pravda, že v Európskej únii neexistuje diskriminácia a nie je pravda, že Európa nám ukázala cestu, ako bojovať proti diskriminácii. Pozrite sa na ženy, ktoré pracujú v nadnárodných spoločnostiach. Pozrite sa na osoby, ktoré pracujú v krajine pani Lunačekovej, osoba, ktorá robí rovnakú prácu v Nemecku. E, u nás tá osoba zarába 250 eur, ale v Rakúsku a v Nemecku tá osoba bude zarábať 5 až 10 krát viac a bude mať lepšiu ochranu v práci to, takto by sme mali bojovať proti diskriminácii v EÚ. Slovo má pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako iné poslankyne a poslanci, ja som bol zaplavený mailami, ktoré tvrdili, že táto správa predstavuje útok na slobodu prejavu, pretože odsudzuje homofóbiu. Je to naozaj ironické, pretože v Írsku v súčasnosti máme skutočné útoky na slobodu prejavu. Národné RTI cenzuroval eh, Ronnie O'Neill, aby hovorila o homofóbii. 25 tisíc eur sa muselo vyplatiť tým, ktorí boli um, odsudení, ktor- ktorým bolo uznané, že na, ich za, na nich zautočili za homofóbiu. RTI neuznáva uh, otvorenú rozpravu a nechce, aby bolo referendum o otvorených manželstvách. Sme odsúdení na ticho, keď komik povie, že manželstvo gejov je satyra, to je homofóbia. Ďalšie výroky, ktoré ozneli vo verejnom priestranstve, je homofóbia. Kampaň proti e, manželstvu gejov je homofóbia. S slovami Rory O'Neill títo ľudia by mali byť vykopnutí z našich životov. Ďakujeme, pán Murphy. Pán Paška má slovo. Pani predsedajúca, vážený pán komisár,

nie sú homofóbni. preto som presvedčený vážená pani lunacek že mojej krajiny sa vaša správa nijako netýka je nadbytočná. ďakujem za pozornosť evo kao kranski demokrat naravno da se zalaem za potivanje dostojanstva svake ljudske ako kresťanský demokrat a ja sa zastávam úcty voči každému hovorí pán e, Stier, ale keď tu počujem kolegov, ktorí kritizujú referendum o manželstvách v Chorvátsku, kde tretina občanov, ktorí prišli k urnám, v referende hlasovali za túto ústavnú definíciu manželstva, skutočne sa pýtam sám seba, či chceme chrániť osobné slobody a či otvárame ideologické konflikty ešte pred európskymi voľbami, pretože prostredníctvom Európskeho parlamentu nezmeníme ústavnú definíciu manželstva v Chorvátsku, ktorá neohrozuje práva nikoho. A napokon rád by som vám pripomenul, že aj pápež František podporil túto definíciu manželstva a časopisy pre gejov predsa ho vyhlásili za osobnosť roka, preto by sme o tomto nemali vôbec hovoriť v tomto parlamente. Slovo má pani Borsan. Vážení kolegovia, boli sme naozaj zaplavení mailami, ktoré nám písali, hovorili, kde nám ľudia písali, že chceme zaručovať práva navyše pre skupinu LGBTI. Táto správa predsa nevolá po nejakých výsadách a dodatočných právach, len o, po ochrane základných ľudských práv. Osoby z komunity LGBTI e, sú diskriminované v každodennom živote. 25 týchto osôb boli vystavené fyzickému násiliu a iba jedna osoba z desiatich z tejto skupiny LGBTI sa obráti na policiu v tejto veci násilného útoku. To je hamba pre spoločnosť, hovorí to niečo o tom, akí sú naši občania, aké sú rodiny, aká je škola, aká je cel, aké je celé spoločenstvo. Občianske vzdelávanie, ktoré v mojej krajine v Chorvátsku sa rozbehlo, je toho pozitívnym príkladom a študenti hovoria, že si teraz lepšie uvedomujú práva komunity LGBTI, ale mm, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte treba toho urobiť veľa a, a preto prosím podporte túto správu, ktorá je v súlade s európskymi hodnotami. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky, hovorí pani predsedajúca. A teraz požiadame o slovo pána komisára Andora. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, rád by som poďakoval spravodajkyni pani Lunačekovej za komplexnú správu. Homofóbia a ďalšie typy fóbií sú naozaj narušením ľudskej dôstojnosti a sú nekompatibilné s hodnotami a zásadami, eh, na ktorých stojí Európska únia. Komisia si je vedomá problémov, ktorým čelia ľudia z komunity LGBTI v Európe, vrátanie diskriminácie, násilia a eh, šikanovania a zdôrazňuje svoj záväzok bojovať proti diskriminácii v rámci svojich právomocí. Avšak hlavná zodpovednosť v tejto oblasti spočíva na pleciach členských štátov EÚ. Najefektívnejší spôsob konania na únijnej úrovni by podľa komisie bol cielený prístup, ktorý by priniesol najlepšie výsledky, poskytol právnu ochranu a zvláštnu ochranu obetí homofóbnej a ďalšej diskriminácie a týmto zločinom. Takto by sme e, sa dostali k pozitívnejším výsledkom pre práva LGBT komunity a aj k tzv. roadmap, ktorá sa má uplatniť v praxi. E, relevantná legislatíva, napríklad smernica o zamestnanosti, smernica o obetiach trestných činov, to je ďalší príklad aktivít, ktoré naozaj prinášajú skutočný prínos aj pre komunitu LGBTI. Práve tu sa naozaj dajú urobiť veci k lepšiemu. Je to aj v smernici o rovnakom zaobchádzaní, kde komisia hovorí, že treba rozšíriť rozsah pôsobnosti ochrany proti diskriminácii a vymenova, e, to aj, vymenova sa to aj v článku príslušnom článku zmluv. Hovorí sa tam aj o sexuálnej orientácii, aj o pracoviskách, o prístupe k sociálnym službám, spoločenskej ochrane a k vzdelaniu. Navyše súčasťou aktívnej politike pre rovnosť skupiny LGBTI v tomto smere komisia úzko spolupracuje s členskými krajinami EÚ za ostatné mesiace a bojuje proti diskriminácii ľudí LGBTI orientácie. Poskytuje finančnú podporu, pu- vydáva publikácie a angažuje sa vo vzdelávaní. Komisia podporuje finančne tie mimovládne organizácie, ktoré podporujú rovnaké práva pre skupinu ľudí s LGBTI orientáciou a no, ďalej v tomto budeme pokračovať nedostatočná prevencia a nedostatočný prístup k zdravotníckým e, službám a k ochrane zdravia sú často dôsledkom stigmatizovania a diskriminácie a často majú za následok e, zhoršené zdravie v komunite LGBTI. Komisia sa vysporiadava s týmito záležitosťami podporou dobrých praxí prostredníctvom Európskeho portálu o zdraví a rovnosti a takisto spoluprácou, spoluprácou na globálnej úrovni, pričom sa táto agenda zaradila aj do agendy VHO. Komisia podporuje dialog s príslušnými organizáciami, aby sa prehlbilo porozumenie transgenderovým osobám a aby sa oni vylúčili ako diagnoza zo zoznamu osôb s duševnými poruchami. Existujú tu únijné zákony, ktoré bojujú proti homofóbii, ktoré podporujú rovnosť aj pre LGBTI osoby v Európe a to v rámci našich kompetencií. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem, stené poslankyne, stení poslanci, za vašu podporu úsilí komisie pri podpore rovnosti a ešte raz chcem zablahožovať spravodajkyni. Ďakujem. Thank you very much, Commissioner. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, dámy a páni. Týmto sme skončili túto debatu o správe pani Lunáček. Zajtra o pol 12. sa bude o nej hlasovať. Ďalšia správa je správa pána Rošfora o, implem, o vykonávaní smernice o nekalých obchodných praktikách. Dávam slovo.